Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolegyne, kolegovia, chcem vás srdečne privítať. Podľa programu nasleduje vyhlásenie Rady k predstaveniu programu Českého predsedníctva. Rád by som privítal predsedu Európskej rady, pána premiéra Mirka Topolenka. Vítam vás v Európskom parlamente, pán predseda vlády Topolánek. Srdečne chcem privítať predsedu Európskej komisie eh, Jose Manuela Durao Barozu. Milé kolegyne, kolegovia, všetci vieme, že predsedníctvo je zvláštnou výzvou a od mm premiéra Tupolenka viem, že po e, intelektuálnej a emocionálnej stránke sa o to veľmi dotýka, že po svojich skúsenostiach e, z komunizmu je teraz vlastne zástupcom predstaviteľom Európskej únie a zasadzuje sa za Európskou úniou. Po Slovensku je toto druhé predsedníctvo krajín, ktoré pristúpili 1. mája e, roku 2004 E, Isté v mene vás všetkých môžem povedať, kolegyne, kolegovia, že České predsedníctvo má našu plnú podporu a chceme robiť všetko preto, aby sme v ťažkých časoch e, podporili České predsedníctvo, aby bolo úspešné pre Európsku úniu. S týmto vás, pán premiér, e, Topolánek, chcem poprosiť o slovo, aby ste prehovorili o Európskom parlamentu a ešte raz vás vítam v Európskom parlamente. Vážené pani poslanky. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, pán predseda Európskej komisie, predstupujem pred vás